V zmysle článku 105 odsek 6 rokovacieho poriadku predseda konferencie predsedov výborov ma informoval, že, že neboli žiadne pripomienky k odporúčaniu výboru PEŠ proti delegovanému aktu. Ak do 24 hodín žiadna politická skupina alebo poslanci ktorí e, predstavujú potrebný počet, nepredstavia pripomienku či výhradu, tak toto odporúčanie e, sa bude považovať za schválené. V opačnom prípade sa o tom bude hlasovať. Aj toto odporúčanie máte k dispozícii na websajte plenárneho